hovoril pravdu, vždy som pravdivo informoval o nespočetných dôsledkoch Brexitu vo všetkých oblastiach. A ja v tej pravdivosti pokračujem. Dámy a páni, my veľmi dobre vieme, že medzi všetkými dôvodmi, ktoré motivovali Brexit, e, sú dva dôvody, ktoré sú základné, okrem iných samozrejme a síce e, objaviť alebo e, obnoviť kapacitu, odlíšiť sa, pokiaľ ide o sociálne, environmentálne a fiskálne pravidlá, e, ktoré sú na jednotnom trhu jednotným systémom a tým druhým dôvodom je zrušenie slobody pohybu mužov a žien, čo je v srdci európskeho projektu od samého začiatku a toto, tomuto musíme čeliť a tieto e, akty budú mať e, značné dôsledky na budúcnosť, ako ste to už viacerí povedali. A my hovoríme o budúcich negociáciách, kde budeme hovoriť o konkrétnych dopadoch, napríklad pokiaľ ide o zrušenie od 31. decembra tohto roku zrušenie istých, mm, istých pravidel, napríklad uznávanie profesionálnej e, kvalifikácie, bezpečnosť, právo na usadiť sa. Nikto z obidvoch strán nemôže podceňovať dôsledky na oboch stranách, som povedal dámy a páni, poslanci a poslanky. Nepri, nikto nemôže ignorovať priame dôsledky e, zrušenia slobody pohybu, čo je v centre Brexitu. A pokiaľ ide o budúce rokovania, ktoré začnú začiatkom marca, e, to bude tá hlavná téma. Teraz my hovoríme o právach občanov, ktoré boli prioritou nášho parlamentu a európsky negociátori sa vlastne pred vami e, vyjadrujú a ja sa vyjadrujem v ich mene. Chcem sa vám poďakovať, lebo vy zastupujete všetky členské štáty. Chcem sa poďakovať Giovi Verhofstatovi a jeho kolegom za veľmi jasné uznesenie, ktoré bude predložené na hlasovanie zajtra, kde je vyjadrená vaša bdelosť aj solidarita voči všetkým občanom, ktorých sa týkajú priame dôsledky Brexitu. Ja si myslím, že e, Guy e, Verhofstadt e, sa môže opierať o toto hlasovanie v ďalších rozhovoroch, ktoré sa tento týždeň uskutočnia v Londýne. A ako povedala naša pani predsednička Ursula von der Leyenová, občania potrebujú istotu v budúcnosti, istotu pre seba i pre svoje rodiny. A my e, im musíme vedieť povedať, čo bude Brexit znamenať pre ich každodenný život. Objektívne povedané, ja si myslím, že dohoda o odchode Spojeného kráľovstva, ktoré, ktorú máte na stole, e, poskytuje túto istotu britským občanom, e, ktorí e, sa usadili v jednej z 27 členských krajín Európskej únie a tieto práva budú potvrdené do konca prechodného obdobia, do konca roku, ktorý práve teraz začína a oni budú môcť pokračovať v živote ako doteraz v krajinách, kde žijú ale to nie je prípad viac ako 3,5 milióna európskych občanov, ktorí sa usadili vo Spojenom kráľovstve a participujú na ekonomike a pokroku Spojeného kráľovstva. Aj títo by mali mať možnosť naďalej žiť, pracovať, študovať, dostávať príslušné dávky, príjmať svojich rodinných príslušníkov počas celého svojho života. To je obsiahnuté v zmluve. My tu hovoríme o zmluve, o dohovore e, so celou tou právnou silou, ktorú takáto zmluva má. My teraz musíme bdieť nad tým, aby tieto práva boli správne aplikované a my nemôžeme akceptovať žiadne polo opatrenia ani žiadnu formu diskriminácie. A môj tým je zodpovedný za to, aby bdel e, nad touto zmluvou v mene predsedničky komisie aj komisárov, za čo najlepší, najlepšie vykonanie e, jednotlivých e, celého obsahu tejto zmluvy a potom podať parlamentu správu o tom, ako sa vyvíjal tento odchod. My musíme naďalej brániť obč- občanov a ich záujmy. A dva, 27 ambasád našich krajín v Londýne spolupracujú veľmi úzko e, s Európskou komisiou a pomáhajú nám. My urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zaručili plnú implementáciu dohody o odchode. Komisia, komisia sa bude snažiť, ako to len pôjde, aby sme zaručili udržavanie práv milióna britských občanov, ktorí žijú v členských štátoch EÚ, tak aby každý jeden z týchto ľudí bol riadne informovaný a podporený a budeme úzko spolupracovať a dbať na to, aby britská vláda taktiež sa rovnako postupovala v prípade 3,5 milióna Európanov, ktorí sídlia v Spojenom kráľovstve. Takže už e, začiatok implementácie e, schémy usidlovania zo strany britskej vlády. E, toto viedlo k vyjadreniu obav zo strany občianských organizácií. Rovnako tak sa vyjadrili dnes mnohí z vás. Pani Caroline Vouden hovorila o Emanuele, jednej takéto osobe. No a Európska komisia bude dbať na prípady európskych občanov, ktorí majú problémy pri získavaní štatútu rezidenta v Spojenom kráľovstve. A taktiež e, sa musia plniť administratívne povinnosti a musí sa dbať na dodržiavanie lehôd. Budeme v dobrom kontakte s britskými protiažkami a naďalej budeme konštruktívne eh, viesť eh, dialog eh, s príslušnými osobami na britskej strane. No a naďalej budem zdôrazňovať dôležitosť toho, aby Británia uvedla do praxe nezávislý silný dohľadný orgán, ktorý bude schopný rýchlo a spravodlivo konať pokiaľ sa bude zaoberať stiažostami, občanov, stiažostami európskych občanov a ich rodín. Pani predsednička, vážni poslanci, na záver by som rád povedal pár slov ohľadom širšieho kontextu v súvislosti s touto dohodou, ktorá bola schválená v britskom parlamente a bude predložená 29. januára a aj vám, aby ste ju schválili. Okrem otázky občanských práv ešte sú aj ďalšie témy, kde musíme byť bdelí. Tieto sú teda obsahnuté v menovanej dohode. A predovšetkým to myslím protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý zaručuje integritu vnútorného trhu, ale taktiež zachováva hospodárstvo celého ostrova a um, um, tak, aby sa nevytvorila tvrdá hranica. Pokladajú sa tam kontroly e, tovaru, ktorý príde na Írsky ostrov. Ja sa teším na konštruktívnu spoluprácu s britskými úradmi, aby sa zaručilo, že všetky ustanovenia, ktoré sú uvedené v tejto dohode, budú rešpektované a budú uvedené do praxe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Barnier. A teraz mene rady odozdávam slovo pani Brnžak. Ďakujem. Vážené dámy a páni, možno niektorí nás vítajú, že prechádzame k možno k pozitívnejšej váze procesu Brexitu, ale naďalej musí byť bdelí, čo sa týka dodržiavania občanských práv, či už v rámci prechodného obdobia, alebo v rámci budúceho vzťahu so Spojeným kráľovstvom. Taktiež naša delosť povedie k riadnemu monitorovaniu implementácie ustanovení dohody o odchode v Spojenom kráľovstve aj v 27 členských štátoch EÚ. Tak, aby životné rozhodnutia európskych občanov a ich rodinných príslušníkov boli e, chránené v súvislosti so slobodou pohobu, pohybu. Takže taktiež budeme počítať s vašou spoluprácou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. Obdržali sme návrh uznesenia na záver tejto diskusie. Diskusia je teraz uzavretá a o uznesení sa bude hlasovať zajtra. Prajem pekné popoludne.